kandidátov zlyhal. Pán Weber, ktorý sedí tam vo svojom kresle a, a možno ma aj počúva, by mal sedieť tam, kde sedíte vy, pani e, ministerka. Taký malý krok pre vás, ale veľký krok pre Európsky parlament. Takže vy ste mimo hry. A teraz sme mohli vidieť aj to, že celý systém e, sa vlastne pretavil do iba súboru zlomených a nesplnených snov k slubom, ktoré ste povedali, pani von der Leyen. Dali ste sluby aj nám, dali ste sluby makronistom, socialistom, zeleným. A keď sa pozrie na všetky tieto sluby, tak oni sa celkom líšia. Ako je to teda možné? E, vy čítate z vášho zoznamu ako, e, ako nejaký školáčik v škole, ale rozmýšľame nad tým, aká je hodnota týchto slubov. Pozrieme sa na Bundeswehr, na nemeckú armádu. Počuli sme, aké obrovské problémy e, trápia nemeckú armádu, ale zdá sa, že vy trápite nemeckú armádu a obvinujete z toho teda samotnú, samotný Bundeswehr. A ja sa pýtam, či vy nemáte na to nie zodpovednosť ako politička. A ak veci zlyhajú v Európskej komisii, kde ľudia ako ja pracovali, ja som 7 rokov pracoval v komisii, obviníte Európsku komisiu, že má problém s postojom. A takže moja otázka je, do akej miery sa viete sama na seba pozrieť úprimne do zrkadla. Ďakujem pekne, pán Williamsen, na minútu. Vážení kolegovia, hlasovanie, ktoré budeme mať dnes, bude hlasovanie o klíme ocitáme sa uprostred akutnej klimatickej krízy. A otázka je, či sa k tomuto postavíme a akú pozíciu zaujímame. Či chceme mať politiku, ktorá bude zmierňovať dopadky klimatických zmien, alebo nie. Počuli sme odpoveď od pani von der Leyen a tá odpoveď, ktorú nám dala, je jednoznačne nie pretože tá odpoveď, ktorú poskytla, bolo nie. 50-percentné zníženie emisí CO2 do roku 2030 nebude stačiť to nepomôže, aby sme sa vyhli klimatickej katastrofe. 55% tiež nestačí na to, aby sme sa vyhli klimatickej katastrofe. Potrebujeme klimatické, klimatické kroky hneď teraz. A to je práve dôvod, prečo budem hlasovať proti pani von der Leyen a vyzval by som aj vás všetkých, ktorí ste išli do týchto volieb, aby ste e, zabezpečili zmiernenie klimatických zmien, aby ste robili podobne. Čas je teraz, konať treba teraz a ak budete hlasovať nie dnes, tak potom ešte môžeme konať. Bude to čas na to, aby sme dali za naše slova aj činy. Takže hlasujte za klímu a hlasujte za to, aby sme sa vyhli klimatickej katastrofe a hlasujte proti pani von der Leyen e, neskôr počas dňa v rámci hlasovania. Ďakujem pekne. Pán Sinčič na jednu minútu, nech sa páči. Vážená pani von der Leyen, skôr ako začnem, dovolte mi spýtať sa vás, Dokáže Európska únia prežiť ďalšiu krízu? Vy predstavujete všetko to, čo v Európe nefunguje, čo je zlyhalo, deficit demokracie, centralizáciu, Um, európsku, záujmy európskych hegemónov. Hovoríte tu o centralizácii. Pred niekoľkými dňami Taliansko dostalo už 7. Eh, predsedu Európskeho parlamentu, 7. v poradí a gratulujem eh, pánovi Sasolimu. Nemecko a Francúzsko malo 6 predsedov um, a pričom tých 15 periferálnych krajín vrátane Chorvátsko malo jedného tá situácia je veľmi podobná aj v Rade Európy a v komisii. A kedy konečne niekto iný, Slovensko, Malta, Chorvátsko, kedy my dostaneme spravodlivý podiel na týchto pozíciách? Nikdy. Keď hovoríme o demokracii, vy sem prídete, vy sa postavíte pred nás a nemáte žiadnu legitímnosť. Aký bol ten volebný proces, do ktorého ste sa zapojili? A ako môžete mať legitímnosť? Ako môžete žiadať od voličov, od 200 miliónov voličov um, legitimnosť, keď by ste nekandidovali. Um, no, táto dohoda z Bruselu je nedemokratická, bola uzatvorená zavretými dverami a opäť uh, všetky veľmoci, všetci hráči sa zhodli na tom, že Francúzi dostanú centrálnu banku, Belgičania radu a periféria nedostala nič. Vy hovoríte o Sýrii, o tom, že ste tam boli, no, respektíve, že ste mali e, eh, sírskeho utečenca doma kudos, ale na druhej strane hovoríte aj o Severoatlantickej aliancie, ktorý je konštantným generátorom nestability, imperialistická veľmoc, ktorá neslúži mieru. Chorvátsko nemá žiadne benefity z členstva v Severoatlantickej aliancie, len škodu. Buď budete byť úprimná, alebo nedostanete môj hlas. Ďakujem pani Bel- pán Belani na dve minúty budem hovoriť po francúzsky. Treba mať e, odvahu hovoriť to, čo vidíte, ale e, pozerať sa naozaj realite e, tvárov v tvár. Európa je vo veľkej kríze, pred nami sú ekonomické, migračné výzvy. Je to, ide o osud našej civilizácie dnes musíme bojovať proti e, skepse v Európe. Európska únia musí pracovať pre e, občanov Európskej únie. Treba sa zaoberať nerovnosťami, ktoré vytvorila globalizácia. Treba obhajovať naše know-how a myslím tu aj na poľnohospodárov. Je mi ľúto, že ste ich viac nespomenuli e, dnes o vašom prejave. E, politika poľnohospodárstva je najdôležitejšou v Európskej únii a nikdy v EPP nebudeme e, súhlasiť s nejakou zmenou tohto. Treba sa venovať ekologickej kríze Eh, treba naozaj eh, sa zaoberať uhlíkovou eh, daňou Nechceme už e, sa len prizerať migračnej kríze. Každý vyhasnutý život v Zrozemnom mori je trate, strate, e, tragédiou, áno, ale je to výsledkom toho, že sme bezmocní, príliš veľa ľudí, e, príliš veľa riskuje, len aby sa dostali do Európy, pretože vedia, že jedinou podmienkou e, preto je, aby sa tam dostali nelegálne. Musíme dostať pod kontrolu vonkajšie hranice eh, Európy eh, z dôvodov eh, humanity. Toto je dôležité, aby naša spoločnosť nadobudla znovu svoju rovnováhu. Musíme obhajovať túto úžasnú civilizáciu, ktorú sme zdedili. Pani von der Leyen, musíme zachrániť našu budúcnosť a o ňu pôjde v tých budúcich piatich e, rokoch. E, občania od nás žiadajú, aby e, naše oči zostali otvorené. Pani Piri na dve minúty. Milí kolegovia, dámy a páni, pani von der Leyen, Účasť v európskych voľbách bola najvyššia v dejinách v Holandsku. Mali sme veľmi vášnivú debatu, v rámci ktorej sme sa snažili presvedčiť voličov. Mali sme televízne kampane, diskutovali sme, mali sme debaty a nakoniec jednoznačne zvíťazil eurooptimizmus ale zároveň to bolo aj rozhodnutie o tom, aby sme sa podielali na výbere nového predsedu komisie bolo pomerne jasné, že tu máme veľkú väčšinu v Európskom parlamente. Táto veľká väčšina podporí len jedného zo špicen kandidátov ako nominanta na pozíciu predsedu komisie, ako tomu bolo pred 5 rokmi. Krátko po voľbách sa zrazu ale začala tombola a tu hlavy štátov vyťahli z klobúka vaše meno. V Holandsku je široko rozšírená fáma, že prečo som hlasoval, ľudia sa cítia oklamaní a ja to plne chápem v rade bol systém špicen kandidátov zaškrtený autokratom e, Viktorom Orbánom a polskou a maďarskou vládou, ktorí vnímali vašu nomináciu ako politické víťazstvo pre seba. Vy za to samozrejme nemôžete. Ale fakt, že to povedali, e, spôsobuje, že o mnoho dôležitejšie, aby ste prijali jasný postoj k právnemu štátu. A preto mám pre vás otázku podporíte konanie na základe článku 7, eh, ktoré počas ostatných rokov komisia a parlament spustili proti polskej a maďarskej vláde. Je dôležité, aby ste rozptýlili akékoľvek obavy v tomto smere. A zároveň Jednoznačne je tu pomerne dlhá cesta, ktorá nás ešte čaká. Ak máme Európu spraviť demokratickejšou, to si bude vyžadovať obrovské úsilie na vašej strane, ale aj na našej strane. Pani von der Leyen, vo vašom prejave ste si vytýčili celý zoznam bodov, ktoré e, rozhodne môžu osloviť progresívnych voličov. Ak budete dnes zvolená, verím, že sa môžete spolahnúť na podporu e, lejbristickej strany Holandska pri presadzovaní spravodlivejšej a zelenšej Európy. Pani Rís na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Vítam vás v Európskom parlamente, pani von der Leyen. Veľa vecí už tu zaznelo. Migrácia, klíma, právny štát. Áno, e, je tu o tejto politiky, ale to, čo je pre nás veľmi dôležité e, dnes, je vytvoriť dôveru e, s nami, s Európskym parlamentom, no a potom celkovo s Európanmi. Vy nie ste zodpovedná, pani von der Leyen, treba si to pripomínať za teda e, ten e, e, prvotný hriech Európskej rady, tak povediac. A vaš, vy ste sa formálne zaangažovali za reformu takýchto postupov ktoré neboli rešpektované. A celkom stručne chcem e, sa venovať e, trom otázkam. Spoločná poľnohospodárska politika. Vy ste boli neuveriteľne diskrétna k tejto téme. E, potom ste malo povedali aj k robotike, digitalizácii, umelej inteligencii, čo máme urobiť, čo navrhujete, aby sa tu presadili európsky šampióni sú tu určité rozhodnutia, ktoré neboli prijaté a to do nás boli doteraz. Vy ste žena, lekárka, ja som veľmi rada. Pani von der Leyen, vy to možno neviete, ale zdravie, už končím pani predsedajúca, bolo dôležité e, pre nás v predchádzajúcej oblasti. Zaoberali sme sa veľkými výzvami v oblasti e, vakcín, e, antibiotík, rezistentnosti. Čo chcete urobiť v oblasti zdravotníctva? Ak sa ich chcete venovať, máte našu podporu. Ďakujem pani Hautala. Ďakujem veľmi pekne. Pani Vandala, som veľmi rada, že ste e, vo svojich usmerniach povedali, že ten cieľ nie je sám o sebe e, tým hlavným, ale treba no, naplniť, realizovať. A vieme, že keď sa importujú produkcie, produkty, tak my, my e, bohužiaľ tiež exportujeme ľudské práva. Je to na úkor obyvateľov, pôvodných obyvateľov rôznych oblastí a napríklad pri textilnej výrobe a tak ďalej. Pri presadzovaní európskych e, práv, ako budete tlačiť na európske podniky, aby e, práve sa odburávali tie neetické spôsoby podnikania. Ďalej, keď sa zamerieme e, na klimatické aspekty, práve v oblasti arktickej zaznamenávame veľmi negatívne dôsledky. A oblasť Arktiky sa tu ani nespomína. Čiže otázka, bude toto tiež jednou z vašich priorit, keď budete na čele Európskej komisie? Ďakujem. Slovo má pán Berg. Minúta. Ďakujem, pani eh, eh, predsednička, eh, kolegyne, kolegovia, pani ministerka. Ako e, novo e, zvolený e, poslanec som bol prekvapený týmito postupmi súvisiacimi s nomináciou na post predsedu komisie. Boli ignorovaní voliči v Európe, rozhodnutia padli za zatvorenými dverami. Toto nevytvára dôveru, ale nevraživosť. Ale chcem ostať konštruktívny Chcem sa vzťahovať na oblasť vnútornej bezpečnosti, eh, hraničných kontrol, ohrozenia islamistickým terorizmom. Eh, bezpečno-politické eh, výzvy sme videli, ktoré vyplývajú z politiky otvorených dverí Nemecka a iných európskych krajín. A tú veľkú záťaž pre personálne preťaženú policiu a naše bezpečnostné zložky Naďalej nekontrolovaná, nekontrolovanú migráciu tu máme. Takže obávam sa, že tie reálne bezpečnostné problémy, s ktorými sme konfrontovaní, sa nezmenšujú, práve naopak zväčšujú a preto dúfam, pani von der Leyen, že nás budete môcť ubezpečiť, že pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť, nešlo len o prázdne slova, ktoré ste povedali. Mrs. Kanko, for one minute, please. Pani Kanko, minúta. Prajem, dobrý deň, pani van der Leyen. sa Ankita v Kanku a som jedným, jedným zo siedmých detí, ktoré sa museli skrývať, keď sa rozhodli uh, e, rozhod- rozviesť. Keď sa narodilo e, e, na narodil môj posledný súrodenec, mám ale 37, no a ja mám 34. Vzhľadom na fakt, že ženy, ktoré majú eh, genitálie eh, upravované podľa muslimských spôsobov, tak tieto mávajú problémy pri pôrodoch. Takže určite toto je veľmi dôležité eh, a v Európe ako by sa zakrývali oči pred týmito problémami z islamského sveta. Teraz je tu asi e, v rámci Európskej únie asi 500 tisíc žien, ktoré práve mutiláciou genitálií trpia. A je to ozaj dosť zlá správa pre Európu. Teda ako chcete vy využiť svoju pozíciu, aby ste chránili všetky ženy, bez hľady na to, ako e, z akého sú pôvodu a Ide o to, aby sa tu nebudoval len superštát, ale aby to bol priestor pre ľudí, ktorí rešpektujú aj subsidiaritu. Ďakujem. Pani Obry, minúta. Pani von der Leyen, čo chcete povedať e, e, tým občanom, ktorí e, vás nevolili, akú legitimitu máte voči, keď, keď je o klimatickú krízu a ostatné výzvy? Budete opakovať to, čo vaši predchodcovia a pritom je tu dosť peňazí aj pre verejné služby, aj pre ochranu klímy. Nachádzajú sa v daňových rájoch. Takýto šek vypisujete každý rok, každý rok takýto šek vypisuje Európska únia Google, Amazonu, daňovým e, e, e, rajom a všetkým, ktorí z nich profitujú a platia za to európsky občania, ako hovoril Viktor Hugo. Peklo chudobných vytvára bohatstvo, raj bohatých. A nejako ste sa nezasadili, pani von der Leyen, nejako ste nespomenuli, e, že by ste primali nejaké kroky proti daňovým rajom ako Luxembursko alebo Malta. Ste ich kandidátkou totiž, pani von der Leyen, nie našou kandidátkou, nie kandidátkou európskeho ľudu. Nikto e, bohatý sa vás nebojí, nebojí a nikto chudobný vám neverí. Je tu obrovský hnev. Takže pozrite sa dobre, pani von der Leyen, na tento šek pre e, daňové raje. My ho chceme radšej roztrhnúť a nie voliť vás. For one and a half minutes, Mr. Minúta a pol, pán Nikolov Alavanos. Nech sa páči. Ďakujem. Ide tu o otázky hospodárskej e, súťaže. Nová komisia nemôže len e, pokračovať ďalej, obmedzovať demokraciu, bojovať proti komunizmu, nezabezpečovať e, práva pre všetkých, e, ktorí pracujú v členských štátoch, pokračovať v zbrojení, vytvárať európsku armádu, Je tu dôležitá aj e, otázka ekonomickej e, zóny na Cypri. Treba si uvedomiť, že je dôležité uvedomiť si, aké dôsledky mala táto e, spolupráca gréckej Syrizy na e, tomto pakte, ktorý bol vytvorený proti Grécku. Je to naozaj treba e, veľa záväzkov. Je nevyhnutné, aby sme si vážili tie záväzky, ktoré máme a tie memorandá a dohovory, ktoré boli uplatnené v rámci medzinárodného systému práva, v rámci rešpektu a dôstojnosti každého človeka. Treba si uvedomiť, že e, Grécko nemôže byť ekonomicky zrujnované a zničené e, len za cenu dodržiavania nejakých ekonomických princípov. Sú tu dôležitejšie hodnoty, ktoré sú v hre. A v tomto smere je dôležité, aby sme e, nerobili ďalšie kroky, ako je privatizácia dôchodkového systému, škrty v dôchodkoch a tak ďalej je nevyhnutné, aby sme zastavili bezbrehý proces privatizácie. Je vidno, že to všetko sa robí preto, aby sa len bránili záujmy firiem, ale my musíme brániť práve ľudí, bežných ľudí, ktorí žijú svoj denodenný život. Pán Tajány, dve minúty, nech sa páči. Pani kandidátke, vy ste načrtli e, politiku pre budúcnosť Európy, ktorá je e, niečo, čo môžeme podporiť. Keď chceme bojovať proti nezamestnanosti, potrebujeme ekonomickú a hospodárskú politiku, ktorá bude presadzovať reálne zmeny v reálnom hospodárstve. Potrebujeme priemyselnú európsku politiku, ktorá bude mať jasné ciele, e, tak ako máme aj v environmentálnej politike, ehm, že napríklad 20% má eh, pochádzať z istých segmentov, napríklad z vlastného polnohospodárstva a tak ďalej. Ja sa chcem spýtať, čo robíte v rámci eh, vášho mandátu, tak aby ste podporili Small Business Act, aby ste podporili malé a stredné podniky. Dovolte mi spýtať sa vás aj to, ehm, ako budete brániť čínsky útok na náš priemysel, ako sa postavíme voči tomuto nepriamému a takému tajnému skrytému útoku na naše ekonomické záujmy. Zároveň je dôležité, aby sme eh, sa obránili aj pred veľkými ekonomickými ekonomickými gigantami na webe. Veľké technologické giganty musia platiť dane tak ako každý iný. No a na záver, polnohospodárska politika spoločná polnohospodárska politika v Taliansku je veľkým zlyhaním. Nemôžeme ignorovať fakt, že e, polnohospodárstvo a priemyselná politika sú základné nástroje pre tvorbu pracovných príležitostí v Európe. V tomto smere je dôležité pokračovať ďalej aj s bankovou úniou, aj dôležité ďalej budovať a rozvíjať ehm, spoločnú e, úniu kapitálových trhov. Ďalej, čo sa týka migrácie, ehm, dovolte mi iba e, reagovať na to, čo nedávno schválil Európsky parlament a síce viac peňazí pre plán pre Afriku, ehm, aby to bolo bolo 60 miliard. V roku 2050 eh, bude mať 2,5 miliardy eh, obyvateľov Afriky. To eh, nebude, ehm, to bude tlak, ktorý nám existujúci Frontex jednoducho nedokáže obrániť nás pred takýmto tlakom a v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme podporovali Afriku, bojovali proti terorizmu, podporovali polnospodárstvo. Ak Európa konať nebude, tak to bude invázia miliónov ľudí, nie tisícok ľudí. A preto ďalšia Európska komisia musí urobiť naozaj veľmi veľa v tomto smere. A ešte na záver k právnemu štátu. Povedali ste veľmi správne slova, ale dovolte Dovolte mi iba pripomenúť vám, že je to 21 mesiacov od vraždy Dafne Karolana Galície, ktorá bola zavraždená na Malte a ešte stále nevieme, kto boli objednávateľia tejto vraždy. A práve preto musíme obhajovať právny štát, potrebujeme obhajovať slobodu slova a takisto aj v krajinách za hranicami Európskej únie. Napríklad Venezuela sú milióny ľudí e, európskeho pôvodu, Taliani, Španieli, Portugalci, Nemci, ktorí nadalej trpia práve v dôsledku diktatúry. A ja si myslím, že aj v tohto pohľadu Európska komisia, tak ako urobila teda Európsky parlament by mala robiť viac a mala by počúvať hlasy týchto ľudí, lebo e, nebudeme e, komunitou hodnôt, ak nebudeme tieto hodnoty presadzovať, takže počas ďalších 5 rokov je nevyhnutné kráčať pred aj týmto smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Na 1,5 minúty pán Gajer, nech sa páči. Vážená pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Vážený, vážená pani von der Leyen, ja musím uznať, že e, vo vašom liste našej politickej skupine e, ste prijali mnohé naše požiadavky, mnohé e, body, o ktorých sme hovorili. Ste rešpektovali ako napríklad poistenie pre, proti nezamestnanosti. No a z toho by som mohol mať radosť, aj keby tu nebolo podozrenie, že členské štáty tie prísluvy v rámci rokovaní potom tak okresajú, že to úplne zmizne. No a preto vaše oznámenie musím e, vnímať s istou skepsou. Isté. Ja by som vám e, mohol dať e, pre dôveru, ale proti tomu sú zásadné argumenty. Ja som v predvolebnom boji podporoval nášho volebného lídra, holandiana menom Franz Timmermansa a tam sme sa rozhodli podľa hodnota a nie podľa štátnej príslušnosti. A ja som môjim voličom a tak urobili všetci kandidáti nemeckej SPD. Sme povedali, že budeme hlasovať len za volebného lídra a my 16 tento slub chceme splniť. Mnohí e, v, nie len v tejto inštitúcii chválili proces volebných lídrov ako e, výhru európskej e, demokracie. Bohužiaľ sa to zmenilo a preto sa chcem spýtať vás, ako chcete dostať od Európskej rady garancie, že proces volebných lídrov nebude zničený. Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu pani Če. Ďakujem pekne. Je to pre mňa veľká česť a veľká zodpovednosť, že tu môžem vystúpiť v srdci európskej demokracie a, a poprvýkrát sa vyjadriť aj v mene našej strany vôbec v akom parlamente. Ja som novou poslankyňou z parlamentu za Maďarska a, mm, úžasná krajina, o ktorej mnohí z nás počujú len, keď ide o porušovanie právneho štátu alebo občianskej spoločnosti. Ja ako Maďarka mám toho plné zuby, pretože doteraz európska elita zatvárala oči pred populistami ako Viktor Orbán. To sa však musí zmeniť my musíme bojovať proti tým, ktorí sa snažia zničiť našu úniu. Musíme zaistiť, aby to zostalo, aby zostalo spoločenstvom hodnot. Európa musí byť jednotná, prosperujúca a bezpečná. No a na to potrebujeme lídra, ktorý nebude mať strach bojovať za európsku demokraciu a meniť slova na činy. Potrebujeme záruky na ochranu právneho štátu, a potrebujeme lídrov, ktorí majú politickú vôľu a schopnosti, eh, to budú aj robiť. Dnes bojovanie eh, za, eh, za Európu často znamená cestu toho najmenšieho zla, avšak to nestačí. Potrebujeme skutočnú zmenu. Pani Vana, na jednu minútu. Pani ministerka, dnes ste hovorili veľa o miery v Európe. Ja pochádzam z vojensky neutrálnej krajiny, z Rakúska ako e, zelená. E, mám voči e, vojenskom združeniu PESKu, voči rozprave o európskych ozbrojených zložkách veľmi kritickú mienku. Väčšina občanov EÚ obranu nepovažuje za prioritu Európskej únie, za prioritu považujú klímu, ochranu klímy, z Veľká väčšina občanov e, tiež e, je za to, aby Európska únia viac vsadila na diplomatické a humanitárne opatrenia pri zvládaní kríz na celom svete a nie na obranné opatrenia. Preto považujeme za chybné obranné e, výdavky Európskej únie podstatne navyšovať. Chýbajú nám peniaze na ochranu klímy, sociálne opatrenia vzdelávania. Toto potrebujeme, nie obranné výdavky pani ministerka. Preto si kladiem otázku, či ako predsednička Európskej komisie sa budete vierhodne zasadzovať za iniciatívu v záujme obmedzenia e, e, takýchto výdavkov na e, obranu a či budete aj za kontrolu vývozov z braní. Pán Fest na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani ministerka. Ďakujem aj za váš prejav. Myslím si, e, že otvoril oči aj e, posledným poslancom, ktorí e, si mysleli, že ste tá dobrá kandidátka na predsedničku komisie. Konzervatívci dokonca tu mutovali na zelených. Zažil som tu moment smiešného oportunizmu. Všetko tam bolo vo vašom prejave. Minimálna mzda, rodová kvalita, posilnenie postavenia žien, detí, zlepšenie postavenia malých a stredných podnikov, férové zdaňovanie a tak ďalej. Všetko e, zdá sa prispôsobujete triviálnej politike zelených a ľavica. Všetko to má len jeden cieľ. E, získať vašu funkciu, získať túto funkciu, získať novú e, pozíciu, ale po obsahovej stránke vám nejde o nič. Nám ide pri Európe o domov, o identitu, o všetko to, čo s tým súvisí. Vám, ako sa zdá, ide len o novú pozíciu, o novú politickú trofej o nové oprávnenie voziť sa v novom služobnom vozidle. Úplne úprimne sa vás pýtam, čo tu vlastne chcete? E, s takýmto prejavom, ako vy môžem len všetkých varovať. Túto ženu, prosím, nevoľte za novú predsedničku Európskej komisie. Pán Teč. Ďakujem, vážená pani van der Leyen. My sme skutočne znepokojení keď vidíme, že nakoniec nie je žiadny rozdiel medzi kandidátom Timmermansom a kandidátkou van der Leyen. E, na základe toho, čo ste dnes povedali, je, že vy stále e, chcete získať a chcete e, uspokojiť ľavicu, liberálov, socialistov a vysvetl- oni vysvetľujú svoje projekty aby ste nič nevysvetlili. A to je veľmi vážne v tejto chvíli vy ste už teraz vlastne vytvorili tento sanitárny kordón e, voči časti Európy. Vidíme, ako sa e, zavádzajú tresty národov, ktorí, ktoré volia také vlády, ktoré sa niekomu nepáčia. A my tu vidíme, ako sa e, trestajú niektoré strany, ktoré zvolili národy, ktoré majú politiku, ktorá sa nepáči tej väčšine, ktorá sa tu vytvorila e, v tomto okruhu, kde Timmermans a vy ste to isté, ste prakticky rovnakí a chcete podporovať jednu časť. A vy hovoríte, že vždy treba byť na čele tých, ktorí sú proti jednote. Ja si myslím, že nie je väčší atentát voči jednote Európskej únie ako voči parlamentu, ako tieto sanitárne kordóny, ktoré potláčajú celý demokratický duch, e, pravidlá a vyhadzujú do vzduchu všetky myšlienky spoločného projektu. Ďakujem. Pán Ďonďoši, na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Väčšina, mnohí z nás si mysleli, že Brexit je lekcia a príležitosť pre politických lídrov Európy. Signál, že je potrebné zmeniť smer aktivít. Občania sú nespokojní s netransparentným príjmaním rozhodnutí v tomto parlamente a v iných európskych inštitúciách. Pani von der Leyen, Spomínali ste posilnenie systému volebných lídrov. To ale bolo trochu ironické, pretože ten systém e, bol zavrhnutý tým, že vás nominovali. Tento systém volebných lídrov zďaleka nebol perfektný, ale bol e, dobrým krokom, správnym smerom, aby sme mali nominantov, ktorí by viedli Európsku komisiu. A vaša nominácia len ukazuje, že lídry v Európskej únii ignorujú vôľu voličov a nenaučili nenaučili sa nič e, z minulosti. Takáto ignorancia e, posilňuje euroskepticizmus, e, kriticizmus. Uvedomte si to preto a nebuďte prekvapení, pretože mnohí si želajú transparentnejšiu, lepšiu Európsku úniu. Nie je to vaša chyba, pani von der Leyen, ale vy ste prispeli veľkou mierou k takejto situácii, k tomuto sklamaniu a mnohí to považujú za neúnosné. Pán Ranžel na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr chcem pozdraviť pani van der Leyen za e, inšpiratívny prejav, ktorý vyjadruje presvedčenie a e, odovzdanie európskemu projektu, ktorý tu preukázala. Má našu podporu, ale mám dve pripomienky. Poprvé, ľutujem, že vzhľadom na to, že ste lekárka a že vlastne by ste sa mali zaoberať otázkami spojenými so zdravím, ale nespomenuli ste masterplán EPP, ktorý bol e, akéhosi zástavou EPP e, v boji proti rakovine. E, a ešte chcem položiť ďalšiu otázku, a to je pre mňa základná otázka. E, a vy ste povedali vo vašom prejave jednu vetu, pokiaľ ide o finančné perspektívy na roky 2021-2027. V skutočnosti to, čo sme my zistili, je, že pokiaľ ide o koheznú politiku, tak e, to, čo navrhla komisia, nie je spravodlivé. Uvediem príklad. E, krajina, ktorá je v Európskej únii, dostane len 6 na kohéziu. To je Chorvátsko a krajina ako e, Fínsko, ktoré je vysoko nad e, priemerom, e, má navyše 5 Litva má navyše 20 Tu hovorím o krajinách, e, ktoré sú porovnateľné. A tu vidíme, aké nespravodlivé sú návrhy ohľadne koheznej politiky zo strany komisie. Prečo? Pretože 45 e, kohezných fondov bolo udelených bez vysvetlenia a predsa ten kohezný fond vyvážoval e, ostatné fondy a to poškodzuje najchodobnejšie krajiny. V Európskej únii je veľa priorít. Ale pani van der Leyen, otázka kohézie a konvergencie medzi členskými štátmi je základom ak sa nezreviduje viacročný finančný rámec, tak ako ho schválil e, Európsky parlament, môžem povedať, že budú problémy v oblasti kohézie a v jednote medzi jednotlivými členskými štátmi. Ďakujem. Guillaume, der Leyen, vy... Pani van der Leyen, vy ste e, predniesli e, pre, prejav, kde ste veľa E, štvorčekov vyplnili, ale nie všetky. Nespomenuli ste poľnohospodárstvo, respektíve vyhli ste sa všetkým číselným údajom. A e, vieme, že ste boli menovaná veľmi takým pochybným a kritizovateľným spôsobom. A e, tí, ktorí vás dnes vo vašom kresle chcú podporiť, sú, nie sú vo väčšine. Rada e, odmietla princíp špicen kandidátov a táto hra rady viedla k tomu, že sa marginalizovala úloha Európskeho parlamentu. Jediný príklad, aby som e, ilustrovala, aké falošné sú vaše e, vystúpenia. Azylová a imigračná politika. Nestačí povedať x raz, že treba zreformovať azylovú politiku, ktorá bola reformovaná a nadreformovaná, takže je teraz nezrozumiteľná. Ale teraz to treba hovoriť o veľkých operáciách záchranných akcií na mori. A tá, tam je veľká hrozba, pretože rada je v tejto otázke rozdelená. Čo chcete robiť? Chcete bojovať? Chcete zmeniť orientáciu Európy? Takýto signál je potrebný. Ďakujem. Eh, Federle, jedna minúta. Ďakujem pekne. Eh, pán predseda, vážená pani von der Leyen, musím povedať pár úprimných slov. Musím povedať, že ja som voči vašej nominácii pomerne kritický. Bol som kritický eh, voči tomu, aby ste sa vystali predsedničkou komisie, no ale súčasne ten proces, ktorý máme, myslel som si, že ma rešpektoval a, že vy rešpektujete parlament a poslancov ako zástupcov voličov, ako aj rešpekta voči našej skupine. Za to by som vám chcel poďakovať. No a aj preto budem za vás dnes hlasovať, pretože vy ste ukázali úprimný záujem o tom, čo si parlament myslí a zohľadom na to, aký bol postup pred 5 rokmi, nemyslím, že pre tá 5 rokmi sme mali nejakú intervenciu s komisárom Junckerom, s vami to však bolo možné, no, ale rovnako vás budem držať zodpovednou za, za mechanizmus vlastnej iniciatívy, napríklad podmienky zvierat. Parlament sa nimi zaoberá už 5 rokov, tlačíme na komisiu, zatiaľ však nič nestalo. My a našu žiadosť opakujeme a budeme vás brať na zodpovednosť. Ďakujem pekne, pani Skotka, to na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A tí, ktorí chcú zastaviť britskú katastrofu, tak tých určite e, potešili potešili vyjadrenia doktorky van der Leyen. No a vy ste povedali, že nám dáte e, dosť času na to, aby sme dokázali vyriešiť túto tragickú epizódu v histórii našej krajiny, ale medzi zelenou agendou pre zmenu a vašimi názormi na mnohé veci je veľká priepas. Ja nemôžem hlasovať za vás, pretože ten proces vymenovania, ktorý sme sa dostali sem, je krok späť pri lepšom zapájaní občanov. Dohod, kulárna dohoda na rade ukazuje, aký význam zohrávajú krajiny Strednej Európy, kde je ohrozený, ohrozený právny štát. No a je škoda, že sa zohľadnili, zohľadnili názory extrémnej pravice na to, namiesto toho, aby sa zaručila skutočná zmena a zohľadnili požiadavky občanov. Ďakujem pekne. Pani Anderson na jednu minútu. Pani Anderson, nech sa páči. Táto nie je. A, dobrý deň. Vážená pani spolková ministerka, ja to poviem stručne, vy ste chybným obsadením v, bez ohľadu na to, pre aký úrad vy ako ministerka pre rodinu a vaše e, zbytočné iniciatívy ste museli museli nechať a propagovať marketingovými agentúrami. No a ako ministerka obrany za sebou nechávate demoralizovaných vojakov a vykastrovanú armádu, avšak eh, zaručili ste pre nich eh, množstvo, eh, množstvo možností na starostlivosť o deti a tým ste zmenili armádu na škôlku. Samozrejme, rozumíka, zaželať vám šťastie do hlasovania a dúfam, ale že nebudete dúfam, že nebudete pokračovať Ehm, na moju podporu sa nemôžete eh, spoliehať. Ja ako dlhoročná presvedčená eh, bývalá volička CDU ja vám poviem, že eh, radšej si nechám odseknúť ruku, ako by som mala niekedy v živote opäť hlasovať za vašu stranu. Ďakujem pekne. Pán Van Orden na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená doktorka Van der Leyen mňa znepokuje vaše presadzovanie projektu Európskej armády, autonómie. No a to oslabí NATO a posilní našich nepriateľov. Ale dovolte mi sústrediť sa na tú najkritickejšiu otázku, čo sa týka Veľkej Británie. My vítame vaše vyjadrenie o rešpektovaní rozhodnutia britských občanov opustiť Európsku úniu a potrebe úzkej spolupráce s Britániou do budúcnosti dobrá vôľa z Bruselu. A Bruselu to teraz chýbala. Ale my sme sklamaní, že zdá že všetko, čo ponúkate, a to je len posunutie nášho dátumu odchodu. To nie je vôbec ambiciozne. Namiesto toho by ste mohli využiť svoj vplyv ešte predtým, než nastúpite do funkcie, aby sa zmenili tie časti z dohody o odchode, ktoré sú nepriateľné pre Veľkú Britániu. No, v Európe nič nie je nemožné, všetko je možné. Británia opustí Európsku úniu 31. oktobra. Zajistíme, aby to bolo priateľské, aby sme dokázali vybudovať silné vzťahy do budúcnosti e, pri zohľadnení žiadosti e, britských občanov, aby kontrolovali vlastné hranice a vlastné zákony. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne, pán Kolakušič. Ďakujem pekne. Základom rozvoja a pokroku, ale aj ďalšieho pretrvávania Európskej únie je právny štát a spoločné črty. Právny štát je veľmi dôležitý a zohľadňuje sa aj pri výbore, pri výbere poslancov. Z poslancov v Európskom Mm, parlamente. 20 e, dnes pripadlo e, nemeckým poslancom. Chorvátsko nedostalo žiadnu pozíciu o predsedu. E, rokovací poriadok Európskeho parlamentu si vyžaduje, aby všetky takéto pozície boli prerozdelené aj podľa geografických kritérií Takže nevládne tu e, právo. E, máme tu e, Nemecko s tými 20 čelnými predstaviteľmi. To nie je v súlade s pravidlami. A teraz by sme mali voliť predsedu Európskej komisie, ktorý je tiež z Nemecka. To je úplne nepripustné, pretože toto nie je jednotná Európa a takáto Európska únia je veľmi sporná. Ďakujem pekne, pán Delange na dve minúty. Ďakujem pekne, pán, pán predseda. Po voľbách v Holandsku bolo dosť rýchlo jasné, že konštruktívne e, stredové sily musia prevziať e, moc, keď sa chceme postarať o to, aby Európa naďalej e, fungovala, pretože táto kandidátka, ako už bolo povedané, e, tých plánov má e, príliš málo, respektíve e, príliš veľa, ako sa na to pozrieme. Už sa tu hovorilo o tom, ako vznikla vôbec vaša kandidatúra. Náš parlament e, však e, musí si kriticky zamiesť aj pred vlastnými dverami. Hovorili sme o jednote a práve túto jednotu parlament po voľbách neukázal systém volebných lídrov. Ak teda tento funguje tak, že volebný líder z najväčšej politickej skupiny nebude akceptovaný a že potom si niekto myslí, že druhého v poradí volebného e, lídra je možné presadiť, no to je naivené. E, je potrebná demokracia, je potrebný silný parlament a musíme povedať, že celý tento proces bol veľmi problematický. Macron, Orbán, to je je veľmi korenistá prísada pre našu jednotnú Európu. Čo je teraz potrebné? Je potrebné to zlo, ktoré rada spôsobila smerom do roku 2024, opäť skorigovať. Eh, Pripomeniem e, Simon Vejlovu, ktorá nebola len e, prvou e, predsedničkou parlamentu, ale bola aj prvou z členov francúzskej akadémie a zabezpečila v 7, 8, 5, 6. Tieto čísla teda boli v tej pečati, ktorú dostala vygravírované. To boli čísla, ktoré mala ako väzenkyňa v koncentračnom e, tábore. Moto Európskej únie je jednota v rozmanitosti a e, máme teraz možnosť kolegovia zvoliť si e, tých, ktorí sú konštruktívni. Budeme sa riadiť pri našich voľbách frustráciou z tých zákulisných obchodov dohod hôd v rade, alebo sa budeme inšpirovať Simon Vejlovou a budeme sa riadiť e, týmito hodnotami, ktoré naši európsky občania potrebujú. E, pán Bonafé, pani Bonafé, na minútu a pol, nech sa páči. Ja by som e, chcela urobiť krok dozadu. Minulé európske voľby s nacionalistickými stranami, ktoré vo voľbách predstavili programy, ktoré chceli poškodiť Európe. A európsky občania ešte stále chcú veriť v Európu a preto, pani van den Leyen, my chceme, aby ste boli na výške týchto cieľov, aby ste vyslali silný signál Európe inovácie a takto potom budeme mať poprvýkrát ženu, ktorá predseda také dôležitej inštitúcii. A hovorím to dvoma vetami. Chceme solídnu a solidárnu Európu aby neukazovala chrbát tým, čo sú pozadu, ale aby skutočne využila všetku flexibilitu, ktorú poskytuje pakt stability na zamestnanosť a Samozrejme, treba vypracovať nový rozvojový model, bez, e, ktorý bude e, jednoznačne obsahovať aj otázky spojené so životným prostredím. Prosím vás, nestrate túto príležitosť, nebrzdite. E, my nemôžeme brzdiť, my potrebujeme väčší raz, aby to bolo všetko udržateľné. A ja si myslím, že vy tiež ste boli taká trochu ambivalentná. E, netreba byť nacionalistom, aby e, sa sme získali viac hlasov. Naozaj je potrebné seriózne brániť európsky projekt, kde sa e, zdieľa zodpovednosť. Hovoríme o ekonomickom riadení, ale aj o imigrácii. Napríklad, keď sa e, reformoval Dublinsk, keď sa reformovala Dublinská zmluva, a keď príjmete takéto zmeny, my vás podporíme. Budeme s vami, pani Charanzová, jednu minútu. Vážená pani dezignovaná prezidentka, predsednička komisie, pred 15 rokmi Stredná Európa dala dôveru európskemu projektu. No a teraz táto dôvera je narušená. Mnohé návrhy z minulosti vytvorili rozdelenie medzi východom a západom v mnohých otázkach. Jednotný trh, dvojitá kvalita potravím vysielanie zamestnancov. Otázkam, ako zvýšiť bezpečnosť Európy, je veľmi dôležité, aby nová komisia prijala nový eh, prístup. Európska únia eh, musí pracovať na tom, aby obnovila dôveru, eh, dôveru, ktorú ľudia stratili. Na to, aby sme zaistili, že sa budeme vzájomne počúvať predtým, než bude predložený akýkoľvek návrh na to, aby sme skončili a odstránili existujúce bariéry na vnútornom trhu aby sme nevytvárali e, nové a musíme e, všetci občania musí mať rovnaký, e, rovnakú možnosti prístupu k práci a štúdiu v Európe. Vážená pani dezignovaná predsednička komisie, dúfam, že nám môžete prislúbiť, že budete hlasom všetkých občanov EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Urtasu na jednu minútu. Pani ministerka, dobrý deň. Vaša kandidatúra je, si vyžaduje trojité vzdanie sa. E, vzdanie sa parlamentarizmu, e, vzdanie sa e, toho, že vzdania sa pravidel. Nezabúdajme na to, že vy ste tu preto, že bol odmietnutý pán Timmermans a takisto odmietnutie politiky zmien, ktorá má veľa obmedzení, tak ako ste to vy predstavili a čo tu už spomenuli viacerí kolegovia. Samozrejme, že mohli by sme začať hovoriť o prvotnom hriechu, ale vy tu máte isté hlasy všetkej pravice, ale e, treba, treba tu e, znížiť dôveryhodnosť tohto sanitárneho kordónu, ktorý sa tu snažíte vytvoriť. A ja, vážená pani van der Leyen, nebudem hlasovať za vás. A chcem povedať, že kto chce europeizmus, e, tak vlastne to znamená, že Európsky parlament e, nemôže byť stále vystavený manévrom, e, ktoré znižujú jeho e, váhu. A ja si myslím, že v záujme europeizmu a inštitucionalizmu vaša kandidatúra by mala byť zamietnutá. Pán Krach. Pani eh, dezignovaná predsednička, eh, to, čo tu zažívame, eh, je príkladom toho, ako sa veci robiť nemajú. Vyjadrili sme svoju skepsu voči prísľubom, ktoré boli dané v súvislosti so systémom volebných lídrov v Bruseli. A pani von der Leyenová, vy prekonávate túto skepsu. Vy, pán, vy ste teda pánovi Weberovi gratulovali postulovali ako prvá. Pán Weber e, vyzval e, na vašu podporu. Vážite si vôbec sama seba Pýtam sa vás všetci. E, vieme, že ako ministerka obrany v Nemecku ste úplne stroskotali. Z Nemecka urobila Nemecko s armádou, kde lietadla nelietajú a tanky nedokážu strieľať. Takže môžem povedať tým, e, ktorí si myslia, že musia za ňu hlasovať nasledovné. Väčšiu rozbušku sa vám ani nepodarí vsadiť do komisie ako e, osobu, e, ktorá na ministerskom poste v Nemecku stroskotala. Ďakujem pani Tomašič na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani von der Leyen, predstavili ste nám veľmi ambiciózny plán, ale veľmi málo sme si vypočuli o tom, ako ho chcete zrealizovať. Vrátila som sa na chvíľ do detstva. Vyrastala som v socialistickej Jugoslávii a mala som príležitosť vypočuť si grandiozne e, myšlienky, aké ste spomínali. Bratstvo, jednota, spoločné vojsko, väčšie práva pre robotníkov a tak ďalej. A všetci vieme, ako to celé dopadlo. A tak to dopadne aj vás vaša vízia. Prečo? Pretože občania si to neželajú. E, dnes by ste všetko možné slúbili, len aby ste získali väčšinu v parlamente. Hovoríte o jednote Európy, ale zabúdate na skutočnosť, že všetky vrcholné funkcie v Európskej únii boli pridelené starým členským štátom. Takže toľko k e, jednote, k jednotnosti. E, spomínali ste aj o základoch demokracie na základe filozofie v gréckom, rímskom e, práve. E, Treba spomenúť aj e, kresťanstvo, ale vy sa od týchto zásad odchyľujete a preto nebudeme jednotní. Pán Geruso. Dnes je potrebné bojovať za dôveru. Ja nemôžem povedať, že moja dôvera je slepá. A ja tu chcem hovoriť o spravodlivej Európe, o ochrane občanom, ale musíme hovoriť aj o e, minimálnom európskom e, plate, o povinnosti zachraňovať ľudské životy. Bez toho e, nemôžeme existovať nemôžeme jednoducho hodiť na plecia jednej krajiny všetku starosť o imigrantov. Je potrebné zabezpečiť rast pre všetky krajiny. A tomu tak vždy nebolo. V Taliansku je nezamestnanosť mladých ľudí veľmi vysoká a pre mladých ľudí to sťažuje e, možnosti vytvoriť si rodinu. Mladí ľudia, mladí Európania vo všeobecnosti, rybári, všetci musia mať rovnaké príležitosti a Takisto je potrebné e, zdať sa e, tej fiškálnej politiky, ktorá spôsobuje škandály e, v daňových rajoch. Treba bojovať proti mafiám a všetky dobré veci, ktoré ste vy spomenuli vo vašom e, prejave, ak tieto môžu byť e, zavedené do praxe, v tom prípade môžete rátať s našou podporou, ale ak sú to iba prázdne slova, tak ja vám sľubujem, že e, hnutie 5 hviezd bude veľmi kruté a bude veľmi seriózne sledovať vašu prácu. Pani von der Leyen, dúfam, že všetci, ktorí veria v európsku spoluprácu, vás dnes podporia. Vyzerá to e, tak, ako by extrémna ľavica a extrémna pravica dnes hlasovali proti vám a mali by ste to považovať ako akýsi prejav úcty projekty, eh, mm, to, že sa eh, zelení chcú tejto spoločnosti pridať, to ma trochu eh, zaráža. Možno je tu aj trochu hamba, že sa bude hlasovať proti prvej žene, ktorá by sa mohla stať predsedničkou komisie, osoby, ktorá by mohla získať väčšinu za progresívnu klimatickú politiku v Európe. Potrebujeme v Európe teraz lepšiu spoluprácu nielen pri boji za klimatické ciele, ale aj aj pri boji za, proti kriminalite. Sloboda voľného pohybu v Európe je pre nás teraz samozrejmosťou, ale nesmie platiť aj pre teroristov, takže chceme dosiahnuť aj lepšiu policajnú spoluprácu. Aj pristahovalecká politika má veľký význam, aj tam musíme viac e, spolupracovať, potrebujeme väčšiu právnu istotu a lepšiu kontrolu pri pristahovaleckej politike. E, som presvedčení o tom, že v tomto parlamente je možná väčšina pre spoločnú pristahovaleckú politiku, ktorú by sme všetci mohli podporovať. Pre mňa e, znamená Európa slobodu, možnosť podnikať, mať väčšie istoty u všetkých občanov. Máme od vás veľké očakávania. Európsky parlament by mal mať možnosť spolupracovať pracovať s vami, aby tieto ústredné otázky sme riešili. To je veľmi dôležité. Kaliurant, pani, nech sa páči. Vážená pani von der Leyen, najskôr by som vám chcela poďakovať za dnešné slova a za list, ktorý ste napísali skupine SAD. Veľmi pozitívne sme ho prijali a veľmi ovplyvnil diskusie, ktoré sme viedli váš záväzok k demokracii, právnemu štátu, ľudským právam, spravodlivej a rovnej Európe e, za rozdielujúcich čiar. Váš záväzok teraz čakám konkrétne kroky a konkrétne odpovede na otázky, ktoré položili moji kolegovia. Rovnako by som vás chcela upozorniť na ďalšiu rozdielovaciu čiaru, o ktorej ste dnes nehovorili je tu rozdelenie e, medzi východom a západom. E, ukázalo to posledné rozhodnutie Európskej rady, kde všetky dôležité pozície dostali západoeurópske krajiny. Ja nechcem Európu, ktorá je rozdelená na západ a východ. Nové a staré členské štáty štáty, ktoré majú viac hlasov a štáty, ktoré majú menej, tak tú Európu budovať nemôžeme. A preto sa vás pýtam, ako vy hodnotíte toto rozhodnutie a čo spravíte na to, aby sa tento rozdiel ešte eh, neprehlboval. Pani eh, Gina, nech sa páči. Ďakujem, vážená. Vážený pán predseda, vážená pani van der Leyen. Genau. Nefunguje tlmočenie. Ja trvám na jednom veľmi dôležitom bode pre rumunskú delegáciu. Ekonomická a fiskálna integrácia e, sa e, týka nielen e, členských štátov zóny euro, ale aj tých štátov, ktoré nie sú v zóne euro. My v Rumunsku potrebujeme podporu, a pretože ten technický mechanizmus prístupový funguje, ako to už bolo povedané. Na druhej strane vítam e, váš úmysel e, vytvoriť eur, paneurópsky mechanizmus právneho štátu. To je veľmi dôležitá vec pre skupinu Renew a chcem vám pripomenúť, že Európsky parlament prijal princípy tohto mechanizmu pred dvoma rokmi a my vám teraz navrhujeme, aby ste spustili prípravu e, legislatívy v tomto zmysle. Ďakujem, pán Šmid, minút. You, Ďakujem pekne, pán predseda, dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Dostali sme sa do bodu, keď všetko už bolo povedané, ale nepovedali to ešte všetci. Pani van der Leyen, ja by som vám chcel zablahoželať eh, k dnešnému prejavu. Eh, máte za spolu dlhú eh, cestu a mňa zase váš záväzok k rodovému vyváženiu komisie. To je veľmi dôležité. Škótska vláda už je takto vyvážená 5 rokov a môžem to vám len odporučiť. No a čo sa týka Brexitu, tiež Škótsko má svoj vlastný pohľad na túto otázku, ale tiež e, nezabúdajte na to, že kolegovia za Anglická, Walesu, Írska, Severného Írska a Ovinia ďal e, chcú e, priniesť trochu zdravého rozumu. Máme názor, že najlepší Brexit je žiadny Brexit, no a niektorí z nás sa hľadajú riešenia a dúfam, že budete našim spojencom. No a rovnako boli veľmi otvorená, ale nie je to ešte kompletne chýbajú nám traja členovia, traja poslanci ešte z Katalánska. No a jediné riešenie tohto problému je dialog a, a vy musíte byť takým úprimným vyjednávačom